do problematiky. Najprv na 4 minúty má slovo pani Klas. Prezidentin. Vážená pani predsedkynia, vážení komisári, pán Dimas, pán Vasil, pani Vasiliu, kolegyne, kolegovia, dnes tu máme výsledok mnohých e, rokovaní, a ro- ktoré z časti boli veľmi e, emocionálne a zajtra budeme o tejto veci aj hlasovať. Nemali sme to jednoduché počas rokovaní s radou a komisiou. Hľadali sme spoločné a správne riešenia. Konštatovali sme, že veda e, nemá vždy jasné poznatky, ktoré by umožnili nájsť jasné riešenia. Bude potrebné ďalšie vedecké skúmanie, aby dopady tohoto nového legislatívneho opatrenia sa dali vyhodnotiť. Chcem však v prvom rade poďakovať všetkým tým, ktorí konštruktívnymi návrhmi prispeli k tomuto dobrému výsledku kolegyňam a kolegom tu v parlamente, Európskej komisii, francúzskému e, predsedníctvu rady. Bohužiaľ je škoda, že české predsedníctvo rady tu dnes nie je prítomné. Chcem však poďakovať aj e, kolegyňam a kolegom. Dámy a páni, Smernica, ktorú tu teraz máme a ktorá sa týka trvalo udržateľného používania pesticídov, znamená veľký krok e, pre e, životné prostredie a ochranu spotrebiteľa tu v EÚ. Trvalá udržateľnosť v polnohospodárstve znamená zdravé e, potraviny a zdravé životné prostredie. Poprvýkrát manipulácia s pesticídmi na európskej úrovni bude harmonizovaná. Zásada čo najmenej znamená e, dôležité vedecké e, poznatky. E, pesticídy to sú akoby lieky pre rastliny. Musíme ich správne, v správnom čase používať, musíme používať správne dávky a správne prípravky. Treba zvažovať, či je potrebný chemický postrek, či treba používať mechanické opatrenia. Výber čo najlepšej disponibilnej techniky a najlepších prístrojov chráni životné prostredie a prispieva e, k dobrým úrodám a k dobrým úspechom. Členské krajiny v svojich národných akčných plánoch predkladajú opatrenia na redukciu e, týchto pesticídov, redukciu rizík, to je najvyšším cieľom aplikácia všeobecných zásad integrovanej ochrany rastlín od roku 2014 znamená pre celú Európsku úniu povinnosť, ktorá bude zakotvená v legislatíve. Dodržiavanie cieľov e, rámcovej smernice o vode bude mať prioritu. Členské krajiny budú navrhovať e, ochranné zóny pre vodné toky, ktorá zohľadne, ktoré zohľadnia vlastnosti daných regiónov a vlastnosti pôdy. Použitie e, pesticídov v komunálnej oblasti a v ochranných zónach bude minimalizované alebo prípadne aj ukončené. Sú tu rôzne predpisy pre údržbu a použitie e, prístrojov o intervaly údržby profesionálni užívateľia by mali mať dobrú, dobré školenia a e, prípravu, aby dokázali dobre aplikovať tieto pesticídy. Súkromní e, používa, použi, používateľia by mali byť varovaní pred nesprávnym používaním a spôsobením škôd. Dôležité je použitie a rizika, ktoré dobre e, vzdelaní predajcovia dokážu aj pomenovať pri predaji. Táto smernica, e, dámy a páni, zosúladí doterajšie rôzne predpisy členských krajín a e, postaví tieto pravidla na vyššiu, prísnejšiu úroveň. Doterajšie predpisy budú, sa zlepšia v prospech užívateľa životného prostredia budú rovnaké bezpečnostné štandardy a rovnaké výrobné postupy účinné látky, ktoré dokázateľne škodia zdraviu, nebudú môcť byť povolené. E, zákaz však musí byť postavený na vedeckých dôkazoch, nielen na politických dogmách e, musíme vnímať aj na expozíciu, pretože e, pe- pesticídy, ako u mnohého v živote, znamená, že práve dávka môže znamenať jed. Keď si dáme 20 tabletiek na bolenie hlavy, tiež to môže byť jedom. Pani predsedkyňa, a pokiaľ viem, mám 6 minút do, dohromady, pretože mám ešte 2 minúty za našu politickú skupinu. Len už e, e, na záver chcem povedať, že sme našli dobrý kompromis životnému prostrediu i ekonomike e, prospeje, zosúladí ich a dúfam, že zajtra jednomyselným hlasovaním podporíme naše požiadavky, ale chcem ešte povedať jednu technickú poznámku. Máme tu chybičku v článku 14 odsek 4, kde hovoríme v to, e, o internetovom portáli, ktorý sa spomína v článku 4.3, ale tam e, v tomto článku 4 nie je žiaden odsek číslo 3, takže toto by som chcela uviezť na priamu mieru. Ďakujem. Ďakujem. Hovorili ste 5 minút, pani Klas, 5 minút. Ešte raz e, preskúmam, či na záver tiež môžete ešte dostať slovo. Pani Brajer, 4 minúty. Pani predsednička, milé kolegyne, milí kolegovia, táto dohoda je milníkom, milníkom pre európsku ochranu zdravia, pre ochranu životného prostredia, ale aj pre ekonomiku. Ďakujem v prvom rade tieňovým spravodajcom za veľmi dobrú spoluprácu. Samozrejme, že ďakujem aj všetkým ostatným pracovníkom, ktorí sa na týchto prácach podielali. A ďakujem aj vám, pani Eva Suja, pán Dimas. Ďakujem tiež francúzskému predsedníctvu rady. Ďakujem tiež kolegom, ktorí e, sa nenechali uviezť do e, paniky e, číslami, ktoré im prezentoval priemysel a ktoré boli prehnané. V prvom čítaní sme schválili 200 pozmeňovacích návrhov a pokúsili sme sa týmto zlepšiť spoločné stanovisko. Jasnými e, kritériami cut-off e, ukončíme nekonečnú hru e, čísel. Nikto predsa nedokáže kvantifikovať riziko a preto sa istota a bezpečnosť dajú dosiahnuť len jasným zákazom k látky, pesticídy, ktoré sú karcinogénne, genotoxické, škodlivé, nemôžu sa predsa nachádzať v potravinách. Zákazom PBT sa postaráme o účinnú ochranu životného prostredia. Veľmi sa teším, že sa nám podarilo e, vypracovať a presadiť prvé jasné kritéria pre endokrinné látky a e, dôverujem komisii, že v nasledujúcich rokoch e, k ním pribudnú ďalšie kritéria. Mimoriadne ma teší, že sa Európskemu parlamentu podarilo, že poprvýkrát sa ochrana e, včiel zakotvila ako kritérium pre pripustenie vedci doložili hodnotu Eh, eh, opeľovania rastlín na 140 miliard eh, eur. A to by nám chýbalo v ekonomike, ak by sme už nemali včeli ako opeľovačov. Takže preto by som sa chcela prihovoriť za to, aby pozmeňovacie návrhy, ktoré budú zajtra predložené, boli zamietnuté, pretože by to neprineslo zlepšenie problematiky, práve naopak. Takže e, obvykle je predsa, že spoločný kompromis e, sa už nesnaží nikto podkopať. E, teším sa, že sme dosiahli aj e, zlepšenie situácie, čo sa týka imunotoxických a neurotoxických látok v Európe, ktorá o sebe tvrdí, že je e, Európou vedecké, vedeckou. Nemôžeme akceptovať, že neurotoxické látky budú mať škodlivý vplyv na naše deti. Eh, hovoríme naše jasné áno k harmonizácii, avšak bez toho, eh, že by sme nejakým spôsobom obmedzovali práva členských štátov a týmto poskytujeme eh, možno veľkú flexibilitu pri akreditácii, pri pripúšťaní, pri certifikácii. Máme tu tiež výnimky zakotvené ktoré sú veľmi reštriktívne a e, tiež tu máme substitučný plán, plán náhradných e, látok. Mm, ide o to, aby sa výnimka nestala pravidlom, e, musí to byť práve naopak. A čo sa mm, čomu sa teším, je, že sa v nariadení mm, vyskytujú aj ustanovenia o ochrane zvierat. Želala by som si viac odvahy, čo sa týka transparentnosti zo strany komisie Každopádne e, dúfam, e, že e, terajší prístup k aplikačným protokolom, a zavedenie elektronického pasportu budú prínosom. Takže je to milník v rámci ochrany spotrebiteľa v Európe a je to milník v Európe ako takej, pretože je to jedinečná na celom svete vec, že takto sa snažíme odpútať od pesticídov. Európa sa stane akýmsi priekopníkom v celosvetovom meradle a myslím si, že to bude mať aj pridanú hodnotu pre našich obyvateľov, ktorí e, budú vedieť, že Európska únia sa postavila na stranu spotrebiteľov a nekľakla na kolena pred priemyslom. Je to situácia, kde vyhráva aj priemysel, pretože tam budú e, lepšie inovačné stimuly na e, výrobu lepších výrobkov. Ďakujem. Ďakujem. Chcela som ujasniť jednu vec ohľadne rečníckého času e, rečníčok. Hovorili ste, pani Klas, 5 minút, máte ešte jednu minútu, takže môžete túto využiť na záver a čo sa týka pani Brajer, hovorila 5,5 minút, takže ešte má 1,5 minúty pre e, svoju politickú skupinu a 2 minúty pre e, na záver pán Dimas a potom pani Vasilio. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Na úvod chcem poďakovať a zablahoželať pani, oboma paniam spravodajkyňam, pani Klasa, pani Brajer. Chcem e, tiež oceniť prácu výboru Envy a poďakovať e, sa za ich prínosnú prácu v tomto smere. Ide tu v jednom prípade o rámcovú smernicu, o e, udržateľnom využívaní pesticídov a v druhom prípade ide o Nariadenie Európskeho parlamentu uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh. Toto e, zjednotenie zabezpečuje, že pôvodný návrh Európskej komisie e, sa mohol e, v vhodnom čase schváliť a v niektorých dôležitých bodoch sa nám podarilo dosiahnuť ešte lepšie ciele, ako sme pôvodne predpokladali. Je dôležité, aby využívanie pesticídov, aby sme to monitorovali, pretože to vytvára obavy v radoch občanov. V súlade so súčasne platným právnym rámcom uplatňujeme TSS teraz smernicu z roku 2001 o uvádzaní eh, takýchto produktov na trh. Na druhej strane musíme pokryť eh, isté nedostatky, ktoré eh, sa zaznamenali v niektorých členských štátoch. V zjednotení od tejto smernice Európska únia preukazuje, že má politickú vôľu prijať efektívne politické opatrenia na ochranu občanov a životného prostredia. Európsky parlament prispel k tomu, aby smernice boli v niektorých e, bodoch e, ešte ambicioznejšie, ako bol pôvodný návrh. Členské štáty e, sa zaviazali, aby dodržiavali národné akčné plány s konkrétnymi kvantitatívnymi cieľmi, a to najmä v v prípade tých látok, ktoré sú do istej miery rizikové. Okrem toho musia členské štáty zabezpečiť, aby konkrétne e, výrobky e, sa postupne využívali e, v menšej miere. To nebolo jednoduché. Spravodajky nemuseli presvedčiť členské štáty, že v niektorých prípadoch, kde nebezpečenstvo existuje, tieto pesticídy sa musia skutočne zredukovať. A to sa im podarilo dohoda, ktorá sa dosiahla, je obrovský pokrok pre zdravie občanov a tiež ochranu životného prostredia Európskej únie. Teda Európska únia je schopná akceptovať pozmeňovacie návrhy v tomto smere a preto e, smernica bude môcť byť schválená v druhom čítaní. Teraz e, má slovo pani Vasiliev. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, vážené poslankyne, vážení poslanci, Najskôr chcem poďakovať obom spravodajkyniam pani Klas a pani Breyer a tiež tenovým spravodajcom za konštruktívny prístup k týmto návrhom a tiež francúzskému predsedníctvu a samozrejme všetkým vám, ktorí ste prispeli k úspešnému uzavretiu druhého čítania eh, návrhu komisie. Eh, pesticídy sú dôležitou eh, látkov, ktoré sa využívajú v polnospodárstve, e, v lesnom hospodárstve a tiež v zahradníctve, ale majú tiež vplyv na ľudské zdravie, na zdravie zvierat a životné prostredie. A práve preto musíme zabezpečiť, aby sa regulovali e, efektívnym a vyrovnaným spôsobom. V príprave pôvodného návrhu komisia e, veľmi intenzívne diskutovala so zúčastnenými aktérmi zo všetkých sektorov a uskutočnila e, sa tiež veľmi rozsiahla dopadová štúdia. E, hlavnou prioritou bolo a naďalej je dosiahnuť e, čo najväčšiu mieru ochrany zdravia ľudí a zvierat a tiež životného prostredia. Som veľmi rada, že to sa zohľadnilo a prejavuje sa to aj vo výsledkoch rokovaní na pôde inštitúcie Európskej únie. Návrh kompromisu, ktorý tu dnes máme pred sebou, posilňuje túto vysokú mieru ochrany a to konkrétnymi opatreniami. E, veľmi konkrétne a prísne kritériá sa stanovia, ktoré sa budú týkať konkrétnych látok. Výrobcovia, dodávateľia a profesionálni užívateľia budú musieť zaznamenávať e, a tieto záznamy budú musieť byť prístupné, musia sa uvádzať konkrétne značky a tieto musí byť zrozumiteľné. E, budú umožnené kontroly o trhovom využívaní a tiež komisia a členské štáty môžu vykonávať takéto kontroly. E, dvojité testovanie zvierat e, bude úplne e, vylúčené, aby sa zachovala trvalá udržateľnosť v poľnohospodárstve. Budú sa skutočne snahy na zníženie využívania nebezpečných látok. Komisia tiež v rámci kontrol bude môcť kontrolovať prístupnosť existujúcich alternatívnych eh, výrobkov eh, k látkam, ktoré sa označujú ako endokrinné škodlivé látky. Eh, tieto návrhy sa budú môcť zaviesť a nie ako forma porušenia pravidel, ktoré sú, súvisia s naredením. V súlade s vyhodnocovaním rizik chcem uvieť nasledovné. Keď sa budú revidovať požadované termíny, súlade s pesticídmi, e, v súlade so článkom 8 e, e, odsek 1 komisia vy bude venovať veľmi zvyšenú pozornosť tomu, aby sa zohľadňovalo pri kontrolách skutočné vystavovanie včiel týmto škodlivým látkam. Tento návrh kompromisu vytvára veľmi vhodné pozadie pre využívanie pesticídov Európskej únie a posilňuje naše ekologické opatrenia a tiež zlepšuje zdravie občanov a životného prostredia. A tiež podporuje Lisabonskú stratégiu, pretože znižuje e, mieru zneužívania. Napríklad schvaľovanie bude rýchlejšie a efektívnejšie. Okrem toho členské štáty už nebudú fungovať samostatne, keďže bude fungovať vzájomné uznávanie e, noriem a nebude to výnimkou, ale skôr pravidlom. E, ďalej roztriešenie vnútorného trhu e, sa zminimalizuje a pesticídy budú viac prístupné pre plnospodárov. Napokon chcem zdôrazniť, že je v plnej miere kompatibilné s návrhom smernice o trvalo udržateľnom využívaní pesticídov, e, ktoré spadá do právomoci môjho kolegu pana Dimasa. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pani komisárka. E, teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín na, v mene EPPED pani Henikov na dve minúty. Ďakujem, pani predsedkynia. Vážená pani komisárka, pán komisár, dámy a páni, chcem predovšetkým poďakovať spravodajkyniam komisii i všetkým e, zainteresovaným, predovšetkým však francúzskému predsedníctvu, ktoré veľmi prispelo k tomuto vyváženému kompromisu, ktorý zohľadňuje ľudské zdravie i polnohospodárskú produkciu. Harmonizácia systému v týchto troch zónach je pre polnohospodárov e, ujednodušením prístupu k výrobkom to predovšetkým pri použití v malom množstve, tak ako to zaručuje komisia. Je tu možné používať určité prípravky pri mal, e, malé plochy, nevýznamné plodi, e, plodiny či zahradníčenie. Je teda zabezpečené, aby škodlivé lásky, látky, ktoré poškodzujú Eh, imunitný systém, aby boli zakázané. To by malo eh, znížiť počet chorôb a predovšetkým počet rakovín, ktoré vznikajú z pesticínov, čo je vedecky dokázané. Rovnako tiež degeneratívne choroby, ktoré eh, boli takisto dokázané, teda bolo dokázané, že môžu byť spôsobované pesticídmi. Toto pravidlo teraz bude lepšie rešpektované tiež lepšie bude e, chránené včelstvo. Ja by som chcela vedieť, či komisia bude e, aj ďalej zvažovať smernicu 2752 e, z hľadiska týchto princípov. Vzhľadom na biologické spôsoby boja, tu zostáva ešte pre nás úloha účinným spôsobom propagovať výsledky takýchto výskumov, a ja osobne som presvedčená, že je to dobrou motiváciou a nutnou motiváciou na podporu výskumu a inovácií u veľkých výrobcov klasických chemických pesticídov. Komisia bude spracovávať správy a to priebežne a verím, že príslušné národné orgány budú tiež náležitým spôsobom aplikovať tento text. Ďakujeme a teraz má slovo na 3 minúty pán Jorgensen. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, keď bol zverejnený návrh komisie, tak, tak v jednej, e, bol nasledovný nadpis v jednom dôležitom denníku. E, Európska únia ohrozuje Dánsku podzemnú vodu. My sme hrdí na svoju podzemnú e, vodu, ktorú môžeme bez problémov piť a keď by pre, pre, e, návrh komisie v pôvodnom návrhu bol býval presadený, znamenalo by to, že my v Dánsku by sme museli zdvojnásobiť počet pesticídov na trhu. To by bolo bývalo znamenalo, že by mnohé z týchto začali presakovať do podzemnej vody a tým pádom by sme potom mali povinnosť čistiť našu podzemnú vodu a to by bolo samozrejme katastrofou. Nielen pre Dánsko, ale predovšetkým treba povedať, že ten pôvodný, pôvodná forma návrhu komisie by e, bola pre našu krajinu naozaj hrozbou, aj pre iné krajiny, ktoré e, chcú mať chránené rovnaké zóny e, v životnom prostredí a Európska únia nikdy nemôže predsa prinútiť krajinu, aby svoje doterajšie ochranné metódy zmenila. Teší ma, že za, na základe pomoci Komisie rady a aktivitou parlamentu bolo zabránené tomu, aby to do, dospelo do tejto miery, aby jednoducho krajiny neboli povinné pre, prevzať niektoré pesticídy. A ďalší e, element, ktorý našťastie parlament predložil, je ten, že je teraz potrebné, aby tie najnebezpečnejšie látky museli zmiznúť. To súvisí aj s ríčom, pretože už iné aplikácie takýchto látok boli predsa zakázané, takže látky, ktoré by E, napríklad elektronika alebo rôzne hrač, hračky, ktoré, e, ktoré nemôžu obsahovať. V to, v, niektoré látky v týchto látkach už, e, v týchto predmetoch už byť nemohli, ale mohli byť v pesticidoch. Takže ma veľmi teší, že tieto látky zmiznú aj z tejto oblasti. No a po tretie potom považujem za veľmi pozitívne a teším sa tomu, že teraz v rôznych krajinách existujú akčné plány, v rámci ktorých kvalitatívne a kvantitatívne e, vyprehodnocuje sa. Kvalitatívne samozrejme existujú látky, ktoré sú nebezpečnejšie než iné, tie treba osobitne sledovať. A v kvantitatívnom aspekte no už tu treba povedať, že ide tu aj o to, aby tí, ktorí zaťažujú našu prírodu a tým pádom zaťažujú aj nás, aby e, tieto látky boli e, odstránené pokiaľ ide o neurotoxické látky, ktoré e, e, ovplyvňujú vývoj e, mozgu u detí, tak tu ide o to, aby ani tieto nemohli byť dlhšie používané. Je polutovania hodné, bohužiaľ, že tu priemysel musí dokazovať, že, je to naďalej potrebné, že, že môže dokázať, že je to naďalej potrebné a tým pádom to aj ďalej používať. Ďakujeme a teraz v rámci e, za frakciu ALDE má teraz slovo e, pani Laperuz. Ďakujem pani predsednička, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Dúfam, že sme sa opätovne dostali e, teda bližšie k schvalovaniu tohto balíčku. Sú tu predložené na hlasovanie kompromisné texty a myslím si, že sú tu texty vyvážené, a to z viacerých hľadisk. Jednak je to veľký pokrok pre výrobcov i užívateľov, zjednodušia sa postupy, schvaľovanie prostredníctvom práve rozdelenia do troch zón a tiež vzájomného uznávania. Ja by som si prijala, aby bola len jedna jediná zóna, aby to bolo ešte konzistentnejšie a to na celom území EÚ. Ale ako sa ukázalo, členské krajiny si netrúfli ísť takto ďaleko Lepšia informovanosť pre užívateľov a predajcov tiež predstavuje dôležitý aspekt. Lepšie poznanie pesticídov, ich lepšie použitie, to je dôležité pre ochranu zdravia. Je to ale tiež ekonomický faktor. Ochrana zvierat takisto celkom jasná, jasná. Budú sa zdieľať výsledky s testov na zvieratá. Je to veľký pokrok, takisto z ohľadu e, životného prostredia, pretože najnebezpečnejšie látky budú nahradzované menej nebezpečnými látkami. Musím ešte hovoriť o jednej polemickej otázke a to je poškodenie endokrinných aspektov. Doteraz tu neboli žiadne právne texty, ktoré by toto stanovovali. Európska komisia má 4 roky na to, aby navrhla merenie, meranie na vedeckom základe, aby bolo možné definovať vlastnosti narušenia endokrinných uh, parametrov. Potom bude možné výrobky klasifikovať podľa toho, do akej miery poškodzujú či nepoškodzujú endokrinné aspekty a tým by vlastne priemysel mal mať vedecký základ, ktorý tak požaduje. To znamená, treba brať do úvahy aj otázku včelstiev, ich dôležitý význam v ekosystémoch toto všetko je podľa mňa vyjadrené tiež v kompromisoch, tak ako je to e, vyjadrené aj vo vyhlásení Európskej komisie. Aktívne látky a ich pôsobenie na celý cyklus e, životného cyklu včelstiev, ale predovšetkým dopad na peľ a nektár v kvetoch, to všetko je dôležitým krokom. Kompromis berie do úvahy aj obavy a systém v troch zónach. Je tu možnosť pre členské krajiny aby povolili väčší počet výrobkov. Je tu tiež možnosť výnimiek. Parlament e, veľmi bojoval za to, aby v čo najrychlejšom čase komisia predložila návrhy vytvorenie Európskeho fóra pre menšie plodiny. Európska komisia musí tiež skúmať dopady tohoto právneho predpisu e, na konkurencieschopnosť polnohospodárstva. No a v konečnej miere a o tom už hovorili aj moji kolegovia, apelujeme na výrobcov pesticídov, aby vyvíjali nové účinné prípravky, ktoré budú rešpektovať ľudské zdravie aj životné prostredie. Na záver chcem pripomenúť, že prípravky na ochranu rastlín sú vlastne liek, liekami pre rastliny, To znamená, treba používať naozaj ich veľmi len zacielene a veľmi zodpovedne. Je dôležité e, zdôrazniť integrovaný prístup v rozumnom, trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. A oba texty, ktoré sme použili, zabezpečujú vyváženosť ľudského prostredia, ľudského zdravia, ale tiež dostupné prípravky pre poľnohospodárov. Na záver by som chcela povedať, že, by bolo veľkým, že mi bolo veľkým potešením s kolegami spolupracovať na tomto veľmi citlivom bode. Veľmi, som, sme si, veľmi sme si navzájom načúvali a veľmi dobre sme spolupracovali. Predovšetkým chcem poďakovať všetkým, e, alebo teda obom spravodajkyňam, ktoré výborným spôsobom vyjednávali o tomto vode, keď sa snažili o kompromis. Ďakujeme pani Laperúz. A teraz má slovo e, za, za skupinu UN pán Edward. Um, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hovoríme v snemovni o otázke, ktorá je veľmi dôležitá pre poľnohospodárstvo a verejné zdravie. Chcem veľmi jasne povedať, že všetci, ktorí sme zaznamenali problémy eh, v tomto legislatívnom procese, a to sme urobili preto, aby to bolo v prospech hospodárstva a dodávok potravín. Samozrejme, mám obavy o nadužívaní pesticídov a vedľajších účinkoch. Nie je pochyb o tom, že majú vplyv na ochorenia rakoviny, má to vplyv na naše zdravie, na životné prostredie a tiež naše polospodári, ktorí sú v priamom kontakte s pesticídmi. E, prijatie tejto legislatívy znamená to, že chceme chrániť polospodárstvo a životné prostredie, ale musíme nájsť rovnováhu a nemôžeme zabezpečiť, aby legislatíva bola abstraktná keď sa posunieme od pôvodného prístupu, ktorý bol skôr vedecký, e, úplne zlyháme vo svojej úlohe. Máme k dispozícii dopadovú štúdiu, ktorá e, dokazuje, že nikto e, nevie presne povedať, ktoré látky budú zakázané. Írsko má veľmi mokré a vlhké, život, vlhké podnebie a v tomto podnebí sa veľmi ľahko šíria rôzne plesňové ochorenia. 22 látok je na zozname, ktorý je k dispozícii. Teda, keď táto legislatíva vstúpi do platnosti o 18 mesiacov, aké budú vyhliadky? Už teraz e, sú na trhu pesticídy, ktoré e, po vstupe do platnosti tejto legislatívy budú nadalej povolené. Musíme vypracovať zoznam látok, ktoré sa musia stiahnuť z trhu. A pokiaľ látka nemá bezpečnú náhradu, táto látka napriek zákazu sa môže naďalej e, um, vyskytovať na trhu počas ďalších 5 rokov. V súlade s touto legislatívou nemôžeme eh, pokračovať a byť konkurenceschopní na našom trhu. Musíme podporovať priemysel, aby investoval do oblasti výskumu. Máme pre precedentný prípad a to využívanie nechemických látok, ktoré eh, podporujú plnospodárstvo na celom svete. Chcem oceniť pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predložili v prospech eh, zlepšenia situácie včelstiev. No a napokon, pani predsedajúca, chcem požiadať kolegov, aby podporili návrh 182 a zamietli eh, balíček 162. Komisia a odborníci predložia eh, vedecký základ ktorý e, zmení štruktúru o 4 roky. Nemôžeme predpokladať e, výsledky vedeckých štúdií, keď nemáme žiadne vedecké definície k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za e, zelených pani Brajer ako spravodajkyňa ešte na 2 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela som sa vyjadriť k správe pani Klas, ale ak dovolíte, ešte v krátkosti odpoviem kolegovi. Myslím, že by, by ste si mali prečítať dokument, e, ku ktorom ste sa vyjadrili. Predložili sme pozmeňovací návrh preto, aby e, endokrinné látky neboli na trhu ešte ďalšie 4 roky. E, prosím, prehľadte si ešte raz ten dokument. Možno zajtra ešte môžete stiahnuť svoj pozmeňovací návrh, pretože myslíme, že je práve v protiklade toho, čo ste práve povedali. To, čo chce pesticidný priemysel je, aby sme neza, nezaviedli žiadne kritéria. Každý v snemovni sa musí rozhodnúť, či chce e, robiť niečo v prospech e, priemyslu, alebo či chce robiť niečo v prospech e, zdravia občanov a pre životné prostredie. O to tu práve ide, o nič iné. Inak sme prijali všetky opatrenia, aby sme chránili polnospodárstvo a práve dánsky príklad ukazuje veľmi jasne. Tam sa podarilo za 20 rokov znižiť na polovicu e, mieru pesticídov, zlepšiť kvalitu vodu, vody a e, znížiť škodlivosť pesticídov bez toho, aby sa ohrozilo fungovanie polospodárstva. Ak dovolíte ešte v krátkosti k správe pani Klas, ešte raz chcem poďakovať za vašu prácu, aj keď, ako viete, ako politická skupina e, by sme boli radi, keby sa stanovili veľmi konkrétne termíny a ciele. Napriek tomu dúfame, že je vhodné pre členské štáty, keď sa vytvorí akási konkurencia e, voči ostatným členským štátom, ktoré sú najochotnejšie e, naozaj zohľadňovať udržateľnosť v oblasti pesticídov. Samozrejme by sme boli radi, keby občania mali viac práv e, v hraničných oblastiach, ale dúfam, že aj tu súdne rozhodnutie, ktoré sa nedávno prijalo a veľmi jednoznačne posilňuje a podporuje občanov v ich požiadavkách, aby dostali informácie, o ktoré žiadajú. Dúfam, že to môžeme využiť aj pre celú Európu, aby občania mali prístup k, k rozhodnutiam vo svojich členských štátoch a e, dúfam, že to e, priniesie zvýšenú transparentnosť do tejto oblasti. Ďakujem pekne, pani Brajer. E, pán Musačo v mene GUE NGL na 2,5 eh, Il confronto su questi provvedimenti, direttiva e regolamento sui pesticidi è stato molto duro. Il Parlamento... Eh, spoločná rozprava, to je komplikovaná. Európsky parlament chcel prísnejšie pravidlá. Bol to naozaj dialektický eh, rozpor v rade hospodárstvo sa mobilizovalo a chcelo presadzovať svoje záujmy. Pre nás sú zaujímavé najmä e, záujmy spotrebiteľov, spotrebiteľov, ktorí chcú zdravé životné prostredie bez pesticídov. A tiež poľnohospodári musia mať možnosť pracovať v dobrom prostredí ak sa používa veľa chémie, potom e, sú škodlivé potraviny, e, pôda a podobne. Potom už tie produkty nemajú čo dočinenia s ročným obdobím či s e, teritoriom, kde vyrastajú. A určite to má za následok aj skleníkový efekt. Chceme pracovné modely, mm, modely, ktoré ochraňujú životné prostredie. Boli docielené pozitívne výsledky, a to aj tvrdošinnosťou e, pani spravodajkyne a tiež prácou mm, pracovníkov, ktorí sa na tomto materiále podielali e, a intenzívne spolupracovali pracovníkov rady. Ide to tiež o dosledovanie národných akčných plánov. Musíme chrániť vodné e, rezervoáre, ale nie e, prostredníctvom chemie. Členské štáty si teda musia byť e, vedomé svojej zodpovednosti pri znižovaní používania pesticídov. medzi obyvateľstvom je potrebné urobiť osvetu ohľadne rizik. V tomto už sa urobil pokrok, najmä tiež za pomoci internetu. Máme tu teraz e, toto rozdelenie na tri zóny, na tom e, rada chcela zotrvať. Výsledky sú dobré a správne a tiež už boli zavedené opatrenia na boj obchodovania s ilegálnymi e, látkami. Takže dúfam, že bude dobre prebiehať aj hlasovanie. Ďakujem pán Blokland na minútu a pol. Ďakujem pani predsednička. Rozprava o trvalo využívaní pesticídov je komplikovanou rozpravou, lebo je komplikované vytvoriť rovnováhu medzi tým, čo je dobré a čo nie. Na jednej strane chemické prostriedky e, spôsobujú škodu v život, na životnom prostredí, ale na strane druhej poľnohospodárstvo sa bez nich nezaobíde, pretože Ehm, rastliny môžu byť napádané rôznymi škodcami, pokiaľ sa nepoužívajú ehm, pesticídy. A to má dopady na ekonomiku. Ehm, najdôležitejšie je vytvoriť zdravú rovnováhu medzi poľnohospodárstvom a medzi trvalou udržateľnosťou. Myslím si, že kompromisné návrhy sa oberajú práve týmto smerom a preto ich podporujem. Teší ma že čo sa týka redukcie rizika, Zotrvali sme um, na tom a neznižujeme len uh, potrebu a už používanie pesticídov, pretože to neznamená v žiadnom prípade, že sa znižujú rizika. Ak sa používajú prostriedky uh, vo väčšej koncentrácii, má to samozrejme negatívne dopady na ľudí a na životné prostredie. Okrem toho um, registrácia na trh nebola až uh, natoľko obmedzená, ako sa plánovalo. Takže chcel by som sa poďakovať zo srdca obom správodajkyňam za uh, dobrú prácu a za angažovanosť pri dosiahnutí tohto výsledku. Ďakujem. Uh, pán Mout má slovo na minútu a pol. Ďakujem pekne. Zaplavili ma hospodári e, z mojej volebnej oblasti, ktorí vnímajú tento návrh ako takmer katastrofu. E, hovoria, e, že v dôsledku tohto návrhu budú mať zníženú úrodu, zvýšia sa ceny a zmení to pozíciu na trhu pre dovozcov, na ktorých sa stiahujú iné kritéria ako na nich. Dôjde k stratám pracovných miest, niektoré odvetvia nebudú životaschopné a výroba sa zastaví, e, dôjde k uzávierkam v mojom obvode, pretože v niektorých prípadoch neexistujú žiadne alternatívy e, k kľúčovým látkam, ktoré e, využívajú niektorí polnospodári. Dopadová štúdia v mnohých krajinách bola úplne nedostatočná, a to je vo Veľkej Británii. A, a, a správa o rizikách e, bola tiež nedostatočná. Keď budeme vnímať rizika ako kritéria, môžeme rovno zakázať e, aj kofeín a benzín. Aj veda je proti vám v tomto. E, problémy, ktoré súvisia s pesticidmi, sa ešte zhoršia. Zhorší sa situácia v oblasti biodiverzity. Integrované programy o pesticídoch už potvrdzujú potrebu týchto látok. Dôležité je zvážiť možnosti a nie množstva. E, nehovorím, že by sme mali e, ignorovať e, výhody rotácie pestovaných plodín. V niektorých oblastiach funguje plnospodárstvo veľmi dobre a iba preto, aby sme uspokojili Dánov, aby mohli naďalej spracovávať pitnú vodu, nemusíme zavádzať takéto pravidlá pre celú úniu. Ďakujem pekne. Teraz e, rečníci v mene rôznych politických skupín. Pani Tysen, e, ďakujem pekne, vážne kolegyne, kolegovia. Naši, naše spravodajkyne pracovali veľmi usilovne na tejto dohode, ktorú musíme podporiť a to najmä preto, že e, sa splňajú veľmi náročné kritéria, pokiaľ ide o životné prostredie a tiež trvalú udržateľnosť a tiež sa zabezpečuje potravinová bezpečnosť a to e, platí pre celé pospodárstvo Európskej únie. Ako vo všetkých kompromisoch aj tu musíme e, nájsť rovnováhu. Niektorými kritériami nesúhlasím. E, radšej by som zaviedla výber ako analýzu rizík, ale zdá sa, že inak to nešlo v tomto prípade. E, pozitívne sú najmä e, tieto nasledovné body. Členské štáty majú isté marže pri určovaní e, cieľových hodnôt na zníženie množstiev. Okrem toho členské štáty majú možnosti, na základe ktorých vzájomné uznávanie povolení sa môže uskutočňovať, zníži sa miera byrokracie a pesticídy budú viac dispozícii. Okrem toho sa zvýši flexibilita a tiež e, sa určuje, ako sa bude e, zaobchádzať s, e, s oblastiami v hraničných oblastiach. Okrem toho je potrebné zvážiť opatrenia na zjednodušené využívanie pesticídov. Platí to predovšetkým pre malé krajiny, pretože pre tieto je to veľmi dôležité. Myslím, že e, tento fond pre malých využívateľov e, e, dostane tiež podporu z európskych fondov. Teda musíme využívať pesticídy čo najbezpečnejšie. To je veľmi dobré moto, keď budeme rozumne kontrolovať využívanie pesticídov a keď budeme E, postupovať rozumne a keď budeme zohľadňovať aj to, že polospodárstvo na celom svete musí byť konkurenceschopné, keď budeme mať na pamäti tieto ciele, myslím, že sa budeme uberať správnym smerom a preto navrhujeme, sme podporili túto dohodu. Ďakujem pekne, pani Tysen, teraz pani Ferrera na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, dámy a páni. Vážená pani komisárka, pán komisár, dnes si uvedomujeme, že práve prípravky na ochranu rastlín dokázali výrazne zvýšiť polnohospodárske výnosy. Na druhej strane zasa majú negatívne dopady na ľudské zdravie a životné prostredie. Preto aj nad rámec správnych predpisov, ktoré budú schválené, by bolo dobre naďalej spracovať epidemiologické e, registre, aby sa dali posudzovať dopady pesticídov z ohľadu toho, ako profesionálni užívateľia a ich e, rodiny, spotrebitelia sú vystavení týmto dopadom. Vidíme, že tu dochádza k veľkému narastu rôznych typov rakovín. Deti užívateľov týchto látok e, sú tiež postihnuté. A okrem tejto hlavnej otázky ochrany ľudského zdravia je tu tiež aj otázka ochrany životného prostredia Máme tu e, negatívne dopady na e, podzemné vody a myslím si, že tu návrh odkazovať sa na národnú arbitráž v niektorých otázkach nie je e, uspokojivý, uspokojivá odpoveď na tento problém. Verím, že komisia v tejto veci bude veľmi ostražitá. My vidíme, že tu dochádza aj k veľkej erózii pôdy, čo by mohlo tiež viesť k v následných desaťročiach k tomu, že tu budú nižšie výnosy na týchto e, pôdach. To, že Európska únia reaguje, je v poriadku. Treba však polnospadarom aj pomôcť, aby bolo možné e, znižovať alebo úplne odstrániť používanie veľmi škodlivých látok v pesticídoch. Je teda potrebné lepšie zohľadňovať väzbu medzi kvalitnou výrobou a polnohospodárstvom. Agronomické aspekty toxikológia a ďalšie znalosti treba využiť práve pri výrobe týchto látok a treba sa rozhodovať podľa špecifických aspektov. Na záver by som chcela ešte dodať, že nedávno sa začal vysielať e, film o budúcom obviňovaní, ktorý nás môže spájať s touto témou. E, Thank you, Madam Chair. E Ďakujem pekne, pani Chcem sa pridať k tým, ktorí považujú e, dohodu v druhom čítaní za veľmi kvalitný kompromis, keď vezmeme do úvahy komplikovanosť e, tejto témy. Umožňuje to ďalšie zlepšenie tejto oblasti na ceste k zvýšeniu efektivity a bezpečnosti pesticídov a tiež dostatočne flexibilní na to, aby sme zabránili situáciám, ktoré budú viesť k zákazu niektorých pesticídov alebo e, k zníženiu produktivity polospodárských výrobkov. Najmä chcem oceniť zlepšenia, e, ktoré sa znamenali voči pôvodnému návrhu komisie na to, aby sa zabránilo duplikácii testov a štúdií a podpore netestovania na zvieratách. Myslím, že sa to môže prejaviť aj v ďalších oblastiach, napríklad e, požiadavky, ktoré sa vzťahujú na pesticídy, ktoré teraz eh, sú predmetom eh, prehodnocovania. Aj keď pesticídy v niektorých eh, krajinách sa vnímajú ako toxické látky a preto ich vyhodnocovanie je špeciálnym postupom. Neznamená to, že by sme mali vykonávať dvojité kontroly alebo že by sme mali mrhať vedeckými silami, ktoré by viedli k tomu, že by sa ďalej znižoval potenciál na využívanie týchto látok v budúcnosti. Mali by sme mať na pamäti, že rozvoj a registrácia nových eh, polospodárských pesticídov a látok na ochranu rastlín môže znamenať eh, zvýšenie miery 12 tisícov zvierat a teda zachránenie života takéhoto počtu zvierat, pretože zabranie testom Ďakujem pekne. Teraz pán Rutovic na minútu, nech sa páči. Pani przewodnicząca, drodzy państwo, pestycydy... Vážená pani predsedajúca, dámy a páni. Pesticídy sú látky, ktoré majú negatívne účinky na životné prostredie, hlavne na faunu. V mužských krajinách sa pesticídy skladujú v nebezpečných podmienkach, či už pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie. EÚ ako taká nebude schopná vyriešiť eh, takéto problémy. Vyvažené využívanie pesticídov je veľmi dôležitou záležitosťou. Musíme informovať používateľov, musíme byť špeciálne školenia vo všetkých oblastiach. Podľa mnohých expertov sa pesticídy často používajú v nadmernom množstve, teda nezpovedá to potrebám Týka sa to hlavne malých používateľov, ktorí nemajú správne poznatky o tejto oblasti. Naozaj je potrebné venovať sa uvádzaniu na trh takýchto výrobkov. Potrebujeme viac prieskumu, výskumu v tejto oblasti a musíme sa sústrediť na také aktivity, ktoré obmedzia dopad pesticídov na životné prostredie a zdravie ľudí. Chcem sa poďakovať obom spravodajkyniam za ich správy a chcem vás upozorniť na to, že tieto smernice nebudú mať význam, ak sa nebudú účinne uplatňovať v praxi. Takže sme za túto správu. Ďakujem pekne, hovorí pani predsedajúca. Pani McDonald na dve minúty. Pardon, eh, pán predseda. Smernica o udržateľných a nízkorizikových eh, pesticídoch a EU označení nových pesticídov sú veľmi dôležité. Eh, udržateľná výroba potravín je jedným zo základných ľudských práv, preto musíme nájsť nejaký kompromis. Sme pripravení podporiť tento text, ale potrebujeme dosiahnuť dôslednejšie, dôraznejšie výsledky. Prekvapuje ma prístup odvetvia vyrábajúceho e, pesticídy, ako aj e, farmárstva a ich e, pohoršené reakcie. Je potrebné, aby sa ochraňovalo životné prostredie a to, čo tvrdí farmárska lobby, že vyše polovice pesticídov zmizne, ten argument už neplatí. Podľa farmárskych organizácií vyše 90 50 pesticídov by malo zaniknúť a tvrdia, že by sa tak malo stať veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých rokov. Máme povinnosť zabezpečiť, aby sme zabezpečili vysokú ochranu verejného zdravia, najmä pokiaľ ide o látky, ktoré majú mutagenné alebo reproduktogenné účinky. Kompromis e, si myslím, ktorý je predložený, by mal byť pre svet farmárov e, priateľný. Potrebujeme sa zamerať na osobitné hrozby, ktoré e, títo farmári pociťujú a myslíme si, že tento kompromis kompromis je priateľný a predstavuje dobrú rovnováhu. Ďakujem pekne na 1,5 minúty. Pani McDonald, nech sa páči. Uh, you, Ďakujem, pán predseda Existuje celý rád eh, príkladov eh, dobrej eh, politiky, environmentálnej politiky EÚ. A existujú ale aj mnohé príklady, kde zbytočne byrokratické opatrenia obmedzujú ochranu našeho vidieckého hospodárstva a spôsobu života. Obávam sa, že do tejto kategórie patrí aj tento balíček. E, chcem jasne povedať, že ja nemyslím na záujmy priemyslu, ale skôr na záujmy farmárov. A farmári e, skutočne sú tí, ktorí takisto majú záujem o zdravie ľudí, rovnako ako ostatní občania. Tomuto balíku chýba dostatočne dostatočné vedecké zdôvodnenie, ktoré je potrebné. A to, že sa nevykonalo dostatočné posúdenie vplyvov, ktoré by prihliadlo na e, udržateľnosť e, vidieckých komunít, e, svedčí o tom, že neboli dostatočne dôsledne uplatnené tieto kontroly. Je potrebné, aby sme my naše dobre mienené úmysly pretavili do praxe, pretože takýmto spôsobom, keď sa budú prijímať príliš prísne opatrenia, mohli by sme poškodiť e, spôsob života e, vidieckého obyvateľstva. Mám na mysli aj írskych farmárov a myslím si, že oprávnenie si robia obavy z tohto balíčka a že práva občanov a vidieckých komunít nie sú v týchto opatreniach dostatočne chránené. Je potrebné, aby sa e, tieto skutočné obavy brali do úvahy. Ďakujem pekne na minútu a pol. Teraz pán Lundgren, nech sa páči. Jo, fru talman, er Ďakujem, pani predsedajúca. Táto skepsa voči tomuto návrhu je dosť neočakávaná. Ja by som navrhoval, aby sme hlasovali za tento návrh. Ide predsa aj o to, aby sme sa venovali problémom životného prostredia aby sme sa pohybovali v rámci možností nášho trhu, teda aby sme sa určitým spôsobom snažili odbúrať byrokraciu v tejto oblasti. Návrh, ktorý máme teraz pred sebou, má za cieľ zníženie byrokracie, chce sa vyhnúť e, byrokracii, zároveň tu máme návrh prísnych kontrol, Máme tu alkohol, tabak a tak ďalej, ktoré sú označované ako jedia. Tu predsa máme prísne kontroly. Pokiaľ ide o rôzne krajiny, sú tu snahy zakázať určité výrobky. Niektoré pesticídy však eh, v rôznych členských krajinách môžu byť používané na druhej strane. Dovolte mi, aby som podporil to, čo povedali moji kolegovia. Povedali, že je tu určité riziko, ak v Európskej únii budeme uplatňovať prísnejšie opatrenia, tak sa skrátka bude dovážať z iných krajín. Mám pocit, že to však nie je žiaden pádny argument a preto navrhujem, aby ste hlasovali za tento kompromis. Kolegu pána Weissa tu nevidím, hovorí pani predsedajúca. Takže má slovo pani Groste, nech sa páči. Merci, madame la présidente je voudrais bien sûr euh, euh, féliciter nos rapporteurs. pán predseda samozrejme chcem zagratulovať spravodajcovi Šolcovi a ďakujem za vynikajúcu prácu a takisto za pomoc e, komisie a rady. Dostali sme e, túto dohodu, ktorá je veľmi dobre vyvážená a dôležitá a je e, vlastne veľmi otvorená voči problematike zdravia a bezpečnosti konzumentov. Mm, robíme si veľké obavy, keď hovoríme o týchto látkach a pesticídach, e, ktoré potom sa dostávajú do plodín, do obilia, teda znečistujú tieto plodiny. A je veľmi dôležité, aby sa, boli, aby sa zohľadnili aj tieto záujmy ďade, ide o ochranu pôdy, vody, eh, biodiverzity, eh, farmárov, pretože farmár je ten prvý, eh, na ktorého používanie pesticídov má dopad. Je Takže vítame prepracovanie dokumentu a samozrejme, že polnohospodárstvo potrebuje tieto látky, tieto pesticídy ale potrebujeme, aby toto polnohospodárstvo bolo udržateľné. Ide o to, aby sme našli alternatívne riešenia. Chemický priemysel E, musí e, nájsť nové alternatívy, nové riešenia. S týmto textom e, nemôžeme miešať dokopy rozličné rizika a nebezpečenstva. Pesticídy určite sú rizikové, ale môžu byť rizikové aj pre životné prostredie, pre spotrebiteľov a preto musí byť verejnosť veľmi dobre informovaná a musí byť určitý kódex e, správania. Treba harmonizovať aj dovozy. Nemôže požadovať niečo od našich farmárov a zároveň privážať do Európskej únie e, produkty, ktoré nezodpovedajú našim e, požiadavkám. To by vlastne šlo o niekalý, nekalú súťaž. Teraz Thomas Weiss, minútu a pol. Ďakujem. Pani prezidentka, ďakujem. Prepačte za to, že som zadýchaný, ale nejak som nestihol ten skorší let. E, pani prezidentka, ja neviem, čo sa vlastne deje, ale pripomína mi to Vladimíra Iliča Lenina e, jeden z jeho najznamejších citátov je, že čím horšie, tým lepšie. A e, posledných 6 mesiacov e, som videl, že sa tu dialo presne to isté. Čím horšie, tým lepšie. E, to, čo je, je to lepšie pre mňa, pretože čím lepšie si uvedomíme, ako škodlivo vplýva, kým si farmári uvedomia, ako škodlivo vplýva EU na ich príjmy, na produkciu potravín, tak tým to bude e, horšie. Ale myslím si, že to riziko je potrebné si uvedomiť. E, e, keď idem domov, tak samozrejme riziko mi hrozí, že sa šmiknem, pretože všade je plno ľadu. A pokiaľ poškodíme produkciu potravín, tak najmä ceny potravín v Spojenom kráľovstve sa zvýšia. Ja budem hlasovať proti tomu, pretože horšie je lepšie a keď sa toto posolstvo skutočne e, dostane do všeobecného povedomia, budeme musieť odísť z EÚ. Pani Korbej na dve minúty. Eh, Ďakujem pekne, pani ehm, ehm, spravodajkyniam a tieňovému spravodajcovi. Myslím, že kompromis, ktorý sme dosiahli, je správnym krokom, správnym e, smerom. Pesticídy hrajú dôležitú úlohu, ide o boj proti škodcom, ale E, títo škodia nie len životné prostredia, ale môžu byť niekedy e, byť škodné pre zdravie. Existuje určitá priepasť e, medzi ekofarmárstvom a konvenčným farmárstvom. Obe musia bojovať proti škodlivcom Ehm, musia byť vybavené troma opatreniami. Ide o zákaz tých najnebezpečnejších e, pesticídov, sú tu možnosti výnimek, pokiaľ neexistujú náhradné produkty. A myslím si, že je to e, krok správnym smerom. Druhý bod, ktorý je rovnako dôležitý, ide o podnety v zákonodarstve, aby sme tlačili na používanie viac trvalo udržateľných látok a podporu malých podnikov. Tam sa e, pestujú menšie množstva, ako napríklad v prípade paradajoch alebo tulipánov na menších plochách. Boli tu obavy, že tieto oblasti budú najviac poškodené. Ehm, toto sa mohlo vylúčiť. Existujú určité fondy na podporu týchto menších podnikov. Tretie opatrenie je veľmi dôležité tiež aby ehm, členské štáty prijali opatrenia na odburávanie eh, pozostatkov pesticídov, hlavne eh, v zvlášť rizikových oblastiach, a napríklad v blízkosti škôl. Mm. Čiže ide opatrenie, ktoré budú v prospech zdravia ľudí Ehm, keby tieto látky boli zakázané od samého začiatku, bolo by to bývalo e, vlastne správne, pretože to ovplyvňuje nervový systém organizmu. Frederick Ries na 1,5 minútu. Ďakujem, pani predsednička. Európsky občan e, si môže gratulovať e, k tejto dobrej dohode na tému pesticídy Potom, čo som si vypočula diskusiu, e, je tu, bola tu úspešná účinná lobistická práca z, zo strany Veľkej Británie, z Írska. A keď si vezmeme tých 800 chemických látok, ktoré hrajú dôležitú úlohu v poľnohospodárstve, ale mnohé z nich e, vystavujú obyvateľstvo rizikám. A samozrejme zvlášť vystavení e, sú poľnohospodári, farmári a hlavne ide o látky, ktoré vyvolávajú napríklad rakovinu. Každý rok sú milióny prípadov otráv e, pesticidami a aj viacero smrteľných prípadov. Existuje tu určitá zmiešaná koktejl e, vízy do budúcnosti. Mm, e, keď sa kompromis nebude akceptovať, tak určite mm, nebudeme môcť e, sledovať ambicioznú politiku. My všetci chceme odstrániť tieto nebezpečné látky a posilniť ochranu obyvateľstva a síce realistickú ochranu E, produkty treba kontrolovať, ich životný cyklus, produkty treba e, teda tieto látky treba tiež e, kontrolovať, aby sme nemuseli si robiť starosti o zdravie. Toto je dôležitá politika pre lepšie a menšie množstva pesticídov. Kurz Smilk Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Keď hovoríme o udržateľnom používaní pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín, chcel by som upraviť pozornosť na tri veci. Poprvé, hovoríme len o dvoch etapách pri aplikácii chemických látok o obchode a aplikácii, ale nehovoríme o stiahnutí takýchto produktov a o ich recyklácii. V Polsku e, pocitujeme potrebu podstatnej eh, finančnej podpory práve pre tento tretí krok, tak aby miestne orgány mohli tieto produkty účinným spôsobom používať a zabezpečiť ich neškodnosť. Ďalej, bolo by vhodné, keby sa zabezpečilo, že práve členské štáty Európskej únie budú rozhodovať o aplikácii a predaji týchto produktov na ich trhoch. Po tretie, chcel by som vyjadriť svoje presvedčenie, že dnes predkladané riešenie vytvorí rovnaké podmienky pre farmárov v celej EÚ. Ďakujem. Ďakujeme na minútu pani Jouet de Maison. Madame la présidente, Ďakujem, pani predsednička. návrhy obsiahnuté v tejto správe podľa mňa idú správnym smerom a chcela by som spravodajke nezablaželať. Pokiaľ pesticídy, pesticídy e, majú mať nejaký, nejaké prepojenie z SPP, tak by bolo potrebné, aby táto smernica e, vychádzala z právneho základu. Nemožno sa obmedziť iba na harmonizáciu trhu alebo kompatibilitu trhov. Je potrebné mať všetko širší právny základ. 20 Martiniku predstavuje, e, predstavujú e, znečistené e, plochy, ktoré sú znečistené molekulami, ktorých pôvodne je známy. My vieme len toľko, že pobrežie, morské prostredie, ako aj podzemné vody sú kontaminované a predstavujú hrozbu pre verejné zdravie. Toto je jedna z hrozieb, ktorú vidíme v Martiniku Snažíme sa obmedziť použitie chemických pesticídov a hľadáme udržateľné alternatívy, ako je biofarmárstvo eh, alebo rôzne iné nové typy pesticídov eh, treba e, použiť aj e, iné alternatívne formy a takisto treba e, slobodný pohyb tovaru využiť na dovoz potravín z krajín, ktoré takéto pesticídy nepoužívajú. Keď Sinot, jedna minúta. My nehovoríme o tom, že chceme ochraňovať zdravie. Myslím si, že základom je práve to, že potrebujeme, aby farmári produkovali zdravé potraviny. Ja pochádzam z vlhkej krajiny a naši farmári neprestane bojujú s e, rôznymi škodcami a e, hubami, plesňami. E, takéto choroby môžu v, v Irsku ohroziť alebo znemožniť pestovanie zemiakov. Ale existujú niektoré produkty, ktoré ktoré eh, podporujú e, pestovanie plodín, e, ktoré sú geneticky modifikované. Takže čo je hodnejšie? Sú to geneticky modifikované e, potraviny alebo sú to také produkty, ktoré sú pestované pomocou pesticídov. Myslím si, že to všetko treba podrobiť posúdeniu vplyvu. Na minútu pán Le Rašinel. Vážená pani predsedajúca, drahé kolegyne, drahí kolegovia, na základe trialógu medzi Radou parlamentom a komisiou bol vypracovaný kompromis, ktorý je naozaj veľmi vyvážený sú tu zohľadnené záujmy polnohospodárov, ako aj záujmy environmentálne. Ja som celý dokument preštudoval naozaj dôkladne a chcem poblahoželať k tomuto výsledku. Polnohospodári budú môcť naďalej fungovať, nebudú penalizovaní za používanie pesticídov a fitosanitárnych produktov, ktoré budú dôkladne zmapované. Dovolte mi povedať, že v Normandii už e, niekoľko rokov postupujeme veľmi výrazne vpred v tomto smere. Rada a Európsky parlament e, v tejto dobe neistoty e, ktorú zhoršuje aj tzv. health check, prišli s dobrým riešením. Je to na strane polnohospodárov, aby títo mohli naozaj pracovať, aby mohli plniť svoju nenahraditeľnú funkciu v spoločnosti teda aby mohli produkovať také potraviny, ktoré budú zdravé a aby chránili aj životné prostredie. Ekológovia sú veľkou hrozbou a je dobré, že zdravý rozum v tejto chvíli vyhral pani Weisgeber. Nech sa páči ako ďalšia. Vážená pani predsedajúca, drahé kolegyne, drahí kolegovia. Zajtra budeme hlasovať o novej úprave v oblasti pesticídov. Ide o tému, ktorá vyvoláva veľa emócií, v obyvateľstve. To sa samozrejme odrazilo aj v našich rokovaniach tu v parlamente. Všetci si želáme zdravé, čerstvé prostriedky, e, e, potraviny, ktoré budú pochádzať z našich regiónov, tak aby tam neboli zvyšky pesticídov. Výsledok, ktorý sa dosiahol v triálogu, vytvára predpoklady práve pre toto. Nové nariadenie je obrovským krokom vpred. Ide tu o podporu práv spotrebiteľov a zdravia pri tých eh, kritériách sa však nezohľadnili ani politické dogmy, ani vedecké kritéria. V porovnaní s výsledkom nášho parlamentu v prvého čítania je výsledok trialógu veľkým pokrokom. Ide tam o viac než 80 aktívnych látok, ale sú tu zohľadnené aj také látky, ktoré predstavujú riziko pre životné prostredie a zdravie ľudí. Na základe týchto vedeckých poznatkov toto znamená, že aj do budúcnosti máme dispozícii dostatok dostatok pesticídov tak, aby sme mohli trvalo udržateľne plno, vy, vy, vykonávať plnohospodárskú činnosť, ale budú e, odstranené tie, ktoré sú skutočne, uh, skutočne nebezpečné. V prípade uh, pesticíd už nebudú v budúcnosti k e, dispozícii úprav 27 štátov, ale iba tri úpravy jednotné. Členské štáty teda budú musieť uznávať e, povolenia z iných členských štátov. Nové nariadenie v oblasti pesticídov e, naozaj prináša dlho očakávanú harmonizáciu aj v tejto oblasti. Podarilo sa ním, nám tým dosiahnuť rovnakú úroveň ochrany bez toho, aby sme ohrozili naše polnohospodárstvo v Európe. Máme tu teraz skutočný vnútorný trh a máme tu spoločné podmienky pre hospodárskú súťaž. Je to teda obrovský pokrok, pokrok aj pre ochranu zdravia. Toto je veľký úspech ako pre spotrebiteľov, tak aj pre polnohospodárov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz na dve minúty. Pani Sarbu, nech sa páči. Mulțumesc, doamnă președinte. Utilizarea produselor fitosanitare în Nasadenie eh, pesticídov podľa eficientných pohlnohospodárskych metód je nevyhnutné na produkciu e, vysokohodnotných e, produktov polnohospodárských. Zniženie rizika pri nasadzovaní pesticíd a stanovovanie limitov pre takéto produkty e, prispeje k tomu, že si môžeme udržať trvalo už držateľné polnohospodárstvo. Kvalita potravín a ich dobrá kvalita v Európskej únie je výsledkom e, rozumného nasadzovania takýchto pesticídov. Zvyšené využívanie alebo používanie by mohlo negatívne vplývať na národné zdravie. E, aj v Rumunsku máme veľa plôch, ktoré sú kontaminované a kde môžeme zisťovať následky a e, škody Ehm, preto dobrý manažment, riadenie pesticídov, ehm, nasadzovanie alternatívnych e, ochranných látok e, proti škodcom a potom ehm, postovanie e, vhodných produktov povedie k tomu, že sa približíme k trvalo udržiteľnému polnohospodárstvu. Mm, ide však o to, že mm, vlastne v Rumunsku máme veľmi veľké plochy, ktoré obrábame a preto musíme vlastne používať pesticida pomocou lietadiel a tak dochádza k znečisťovaniu aj E, ploch, e, pre ktoré to nie je určené. E, myslím, že nariadenie, dohoda, na ktoré sme sa dohodli, je dobrá a Okrem iných výsledkov sa bude chrániť aj zdravie človeka a aj životného prostredia. Olga Kramer na 1,5 minúty. Ďakujem pani predsednička, kolegovia. Ehm, pesticídy sa e, stanú, boli vždy e, základným prostriedkom v poľnohospodárstve. Ide o ochranu kultúrnych rastlín, e, kvalitné potraviny a my k týmto látkam niekedy pristupujeme na veľmi neracionálnej úrovni. Preto musíme konať a rozmýšľať racionálne. Široký zákaz pesticídov by mohlo viesť k, nižším e, výnosom v poľnohospodárstve a k zvyšovaniu cien potravín. A preto som rád, že v trialógu sa našiel ešte ako tak akceptovateľný kompromis pretože aj keď e, sú tu veľké výsledky pre jednotlivé členské štáty, <clears throat> popri akceptovateľných kompromisoch e, by sme mali um, vlastne sa by sme nemali predísť eh, eh, definícii ehm, eh, látok, ktoré majú endokrinný účinok už aj z hľadiska princípu prevencie. Nemal by sme sa mali strhnúť k tomu, aby sme, vypracovali, aby sme nezačali pracovať na dopadovej štúdii už k mm, týmto daným látkam. Janu Vojčechovský na 1,5 minúty. My teraz e, finalizujeme práce o zavedení poriadku a veci, ktoré sú dôležité pre zdravie ľudí. Myslím si, že tento kompromis je dobrý a e, jeho cieľom je zaviesť obmedzenia, ktoré by mali priaznivý dopad na ochranu zdravia bez toho, aby sa ohrozil rozvoj európskeho plnospodárstva. Každá takáto zmena e, prináša zo sebou náklady, e, ktoré musia znášať naši plnospodári, ktorí musia súťažiť na medzinárodnom trhu. Chcel by som zopakovať to, čo som už povedal často predtým. Treba zaviesť prísne požiadavky na pracovníkov v polnospodárstve a na výrobcov, ale rovnaké pravidla treba aplikovať na dovozcov mimo EÚ. V opačnom prípade, ak my sprísnime normy, bude to mať protiproduktívny účinok. Ďakujem. Na minútu pán Elister. Pán predseda, ja eh, si nemyslím, že sme dosiahli vyvážený balíček. Pre mňa to nie je eh, tak. Máme tu dve eh, šialené veci. Prvá šialená vec je, že sme neurobili potrebné posúdenie vplyvu a prípravky na ochranu rastlín chceme potlačiť bez toho, že by sme zabezpečili potrebnú náhradu, predovšetkým predovšetkým pri pestovaní obilnín a zeleniny. Takisto sa takto zvýši závislosť na dovozoch z krajín, ktorým na týchto veciach nezáleží. Pán predseda, veľa sa tu hovorí o vede, ale čo je to za vedu, ktorá nie je podrobená riadnemu posúdeniu vplyvov? A po druhé, moja krajina zrejme utrpí najväčšmi týmto návrhom a pokiaľ ide o hlasovanie o tejto záležitosti v rade, myslím si, že e, by e, sme mali e, proti, mali by sme byť proti hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou, ale podľa Lisabonskej zmluvy čoraz viac tém bude predmetom hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Pán Zeber na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím si, že tu ide o vyvážený kompromis, preto ho aj podporím a chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením. Táto téma, ako aj vidíme v tejto rozprave, bola veľmi emocionálna. Napriek tomu sa nám podarilo dostať viacerým cieľom ochrany, ktoré sme sledovali. Európa tu má takú legislatívu v oblasti ochrany rastlín, e, ktorá je veľkým ktorá je na popredných príčkach celosvetová, to je naozaj veľký pokrok. Čiže je to teda určitá vyváženosť medzi cieľmi zdravia, cieľmi imunitálmi a cieľmi e, spoločného trhu, takže dosiahli sme naozaj veľmi vyvážený výsledok. Čo bolo dôležité, to, že sme zohľadňovali mnohé zásady. Teda to všetko sme chceli založiť na vedeckých faktoch a nie na emóciách. To je prvá vec. Druhá vec, Podobne ako v iných prípadoch sme zostali pri rizikovom prístupe a nie prístupe e, nebezpeč- e, na e, nebezpečenstvách. Toto je podľa mňa veľmi dobré pre prípravu tejto legislatívy, ale aj pre jej ďalšie uplatňovanie. Ďalšia vec, o ktorej sa musíme venovať, ide o to, aby uplatňovanie tejto legislatívy neuprednostňovalo dovoz zo zahraničia, aby to neznevýhodňovalo domácu produkciu. Toto je ešte obrovská úloha, ktorá je pred nami, ale po všeobecnosti tieto princípy boli vyvážene zohľadnené, preto si myslím, môžeme podporiť tento kompromis. Keď sa pozrieme na klivé podrobnosti, pre mňa je dôležité, aby aj v oblasti ochrany vodstva členské štáty mali k dispozícii potrebnú flexibilitu v rámci subsidiarity, aby mohli postupovať podľa vlastných špecifík. Napríklad Holandsko alebo Nemecko, Malta či Grécko nemôžu byť porovnávané používanie e, pesticídov e, je obmedzené na minimum, pokiaľ ide o oblasti v rámci Natura 2000 alebo o oblasti chráne, chráneným vtáctvom. Vo všeobecnosti ten kompromis môžu podľa mňa podporiť všetci. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má na minútu slovo pán Golík, nech sa páči. Pani przewodnicząca, pani komisarzu. Wstęp... Ďakujem pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som v prvom rade zagratuloval autorkám oboch správ, ktoré sú naozaj vynikajúce. Nemám veľa času, preto sa chcem sústrediť iba na správu pani Klas. Smernica zavádza e, systém určitých certifikátov a školení pre producentov pesticídov. V každom prípade potrebujeme zabezpečiť, aby sa tieto dokumenty uznávali medzi členskými štátmi pokiaľ teda ide o tie certifikáty. Táto smernica tiež zachováva domáce pravidla, vnútorné pravidla, pokiaľ ide o vybavenie. Ja si myslím, že by bolo dobré, keby sme sa venovali tejto problematike na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o kontroly alebo inšpekcie, ktoré by tiež mali byť predmetom vzájomného uznávania. Toto je veľmi dôležité, hlavne v prípade polí, ktoré sa nachádzajú v hraničných oblastiach. Tiež je to dôležité v prípade služieb, ktoré sa poskytujú práve v týchto službách. Ďalšia vec, ktorú chcem spomenúť. Nehovoríme tu o špecifikách lesníctva. Ďakujem. Teraz má na dve minúty slovo pán Van Nistelrooy, nech sa páči. Eh, eh, Ďakujem, pani predsednička. Ako holandský člen Európskeho parlamentu som samozrejme túto legislatívu sledoval s veľkým záujmom a obavami hovoríme o veľmi špecifické e, veci, ktoré sa týkajú práve Holandska. Holandsko e, je veľmi e, ovplyvnené pesticídami. A ináč ako v ďalších častiach Európy je tu ťažko zavádzať určité ochranné zóny a tak ďalej. Takýto prístup by vlastne znemožnil farmačenie E, takisto by to malo e, dopad na malé e, podniky, malých producentov, paradajok a tak ďalej. A preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme mali dobrý kompromis. Predtým, čo sme mali kompromis vo výbore, sme zo strany EPP hlasovali proti. Ale teraz máme dobre prechodné ustanovenia, ktoré sú akceptovateľné aj pre priemysel a takisto e, aj opatrenia pre malé kultúry. Mm, to, tá, táto úprava o troch zónach, mm, čo sa týka schvalovania a e, licencovanie to je oveľa lepšie prispôsobené praxi ako v minulosti. Ale stále máme ešte e, jeden kritický bod. Ide o praktickú realizovateľnosť ale čo v iných krajinách? Myslím si, že konkurencia v rámci e, VTO, kde treba o týchto e, veciach hovoriť, kde ide o paralelné dovozy, tam treba na túto tému diskutovať. E, s Súhlasím s návrhmi, ďakujem spravodajkyniem, pani Klas, pani Eniko, ale máme jeden bod, kde hovoríme my, e, farmári EÚ, sa toho budeme držať, ale čo budú robiť ostatní? A toto je pre mňa otázka, ktorá ešte nie je doriešená. Ďakujem. Jedna minúta. E, pán Bachty, ďakujem. E, vážení poslanci, E, bezpečnosť potravín je zvlášť dôležitý cieľ v EÚ, ale čo sa týka Maďarska, toto je zlý kompromis. E, maďarskí poslanci nemôžu akceptovať túto správu, pretože e, škodí európskemu poľnohospodárstvu. Máme tri problémy. To, tá úprava zón je umelá, narúša subsidiaritu v EÚ. Ako povedal holandský kolega, týmto sa e, neumožní príslušná flexibilita. Škodí to európskemu poľnohospodárstvu, pretože riziko sa zvyšuje, zvyšuje sa nebezpečenstvo vytvárania rezistencií, e, zvyšujú sa náklady a mnohí už povedali, že produkty e, z v oblasti mimo Európskej únie nemôžu byť kontrolované. V tomto zmysle táto smernica prináša e, veľké rizika a radikálne e, prístupu vedú k tomu, že sa e, zatlačujú pesticídy a na druhej strane sa uvoľňuje pole pre geneticky modifikované plodiny, čo nie je vhodné pre Európu. Kolega Mekinos. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem autorkám týchto dvoch dôležitých správ. Z niektorých vystúpení ako keby vyplývalo, že EÚ v súčasnosti nevyvíja žiadnu kontrolu nad trhom a používaním týchto chemických látok. Nie je tomu tak. Máme prísne kontroly a ani jedna strana z tejto rozpravy e, by e, nemala byť taká extrémna, najmä pokiaľ ide o tých, ktorí tvrdia, že je potrebné legislatívne, eh, eh, že, že takéto legislatívne opatrenia by mohli byť katastrofálne pre eh, európske polnospodárstvo. Komisár Dimas hovorí, že ľudia majú obavy z pesticídov, čo je pravda, ale čo robíme preto, aby sme spotrebiteľom dokázali, že sa v polnospodárstve poľnohospodárstve používajú látky s cieľom zabezpečiť zdravé potraviny pre užívateľov. Je pravda, že niektoré z týchto látok môžu byť rizikové a musia podliehať po kontrole, ale pokiaľ ide o mňa, e, tí ľudia, ktorí majú na starosti túto kontrolu, sú veľmi dobre pripravení. 22 e, látok sa stiahuje z trhu a my v Spojenom kráľovstve a v Írsku máme veľký záujem o obilnár, obilninárstvo a, a pestovanie e, zemiakov. Je potrebné, aby derogácie zabezpečili čili aj potrebné alternatívy. A pokiaľ by neboli takéto alternatívy, čo budeme my v Irsku robiť? My chceme naďalej pestovať ovilniny aj zemiaky a nemáme e, záujem na tom, aby sa zvyšovali dovozy. Nie je udržateľná situácia, že komisia tu sedí a tvrdí, že budeme zakazovať používanie istých látok v Európe, ale budú sa dovážať produkty, ktoré vyrábajú krajiny, kde sa takéto látky používajú. Po, po, prosím vás, aby ste tomu venovali pozornosť. Ďakujem. Ďakujem na dve minúty, pani Ajuso. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem sa venovať správe braje. Hneď na úvod poviem, že európsky polnohospodári si veľmi dobre uvedomujú, že využívanie pesticídov je potrebné realizovať naozaj veľmi obozretne, či už z hľadisk environmentálnych alebo zdravotných. Ten sektor má stále veľké obavy. Prečo? Už preto, lebo Európsky parlament skrátka nezohľadňuje dopady tejto smernice do budúcna. Sú tu rôzne odhady, sú tu rôzne uh, dopadové štúdie, ktoré poukazujú na to, že v budúcnosti, keď e, disponibilita nebude dostatočná, takýchto prostriedkov, tak vzniknú e, noví škodcovia, hlavne v prípade z stredomorských rastlín a tak ďalej. To, čo sme dosiahli v trialógu, je výsledkom e, samozrejme náročných rokovaní. Práve preto nechcem nejako kritizovať tento výsledok. Napriek tomu chcem poukázať na jednu vec. Ide o to, že endokrinné disruptory a boj proti nimi, ním e, povedú k tomu, že vymiznú e, mnohé ochranné prostriedky a tým pádom vymiznú aj mnohé rastliny. Mm, polnohospodári majú k dispozícii dostatok účinných e, látok, aby bojovali proti takýmto škodcom. Ale to riziko často nevyplýva ani z používania týchto prostriedkov, ale z toho, ako sa používajú. Ehm, chcem v mene španielskej delegácie EPP povedať, že podporíme také návrhy, ktoré požadujú dopadové štúdie. Budeme hlasovať proti ehm, návrhom pána Starkeho. Tam ide práve o tie endokrinné disruptory. Dovolte mi ešte povedať, že ak táto smernica bude schválená, že to povedie k zníženiu produkcie polnohospodárstva ehm, potravín a toto povedie k zvýšeniu ich cien. To bude znamenať samozrejme zvýšenie dovozu a budeme dovážať také, krajín, také, lát, také, uh, také plodiny, ktoré budú vyrábané práve nesprávnym spôsobom, pán Sturdy. Ďakujem, pani mm. predsednička. <laughs> Ďakujem. Ja, sa, ja chcem eh, sa vyjadriť len eh, k správe pani Brajerovej. Eh, pýtam sa komisie, prečo ste tak proti posúdeniu vplyvov? Čo vám na tom vadí? Neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že niektoré z produktov, ktoré používame, sú nebezpečné pre zdravie. Niektoré sú, ale mnohé z tých, ktoré navrhujete, aby boli stiahnuté, nie sú nebezpečné. Mám tu na mysli predovšetkým triazol. To je veľmi dôležitá látka na pestovanie pšenice v EÚ a e, vám sa nepodarilo a mám, a myslím to vážne, vám sa nepodarilo e, zabraniť e, rôznym GMO, aby sa dostali do EÚ. Vy ste v tomto smere zlyhali. Zlyhali ste, keď išlo o stanovenie maximálnej úrovne reziduí. A DG Sanko sa teraz rozpráva, ale keď sa prestanú rozprávať, mohli by si ma vypočuť, pretože sa im nepodarilo zabezpečiť um, alebo za- zabraniť dovozu uh, pesticidov, uh, ktoré, uh, látok, ktoré obsahujú príliš vysoké reziduá pesticidov. Uh, a vzhľadom na to, že takéto produkty tu budú prichádzať na tento trh aj naďalej, zrejme e, je potrebné proti tomu niečo robiť. Farmári v EÚ sú veľmi zodpovední, pokiaľ ide o e, produkciu potravín. Žiadny e, farmár, ktorý je pri zmysloch, by nechcel používať škodlivé chemické látky. Asi pred dvoma rokmi sa zakázal klietkový chov e, pri produkcii vajec a e, viem, že s tým boli veľké problémy a ja sa obávam, že táto e, legislatíva takisto môže naraziť na problémy. Je veľmi dôležité, aby farmári mali možnosť dokázať, že tieto produkty sú zdravé. Na minútu kolega Peterle. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovana komisária, kolegice in kolegi zaskrbljujoči zdravstveni trendi so v veliki meri posledica neodgovorne rabe pesticidov. jasno je da ne moremo imeti več zdravja in manj raka Zatiaľ neexistuje zo slovinčiny preklad, takže sa tlmočníci ospravedlňujú. Okay. I think perhaps you can start again. Snaď by ste mohli začať od znova. Áno, pokúsim sa. Um, je jasné, že keď budeme nezodpovedne používať pesticídy, že budeme mať viac lepšie zdravie a menej rakoviny. Ide aj o e, environmentálne otázky. Nestačia tu kozmetické úpravy. Práca, ktorú odvodila pani Brajer a Krista Klaas, ako tieňoví spravodajcovia je správnym skrokom, správnym smerom Mm, máme tu nové témy, nové fronty, ktoré e, vlastne ovplyvňujú konsumentov a vôbec verejnosť. Mm, Vyžadujem, e, aby sme mali národné plány s kvantifikovateľnými cieľmi. Ide aj o notifikáciu susedov, keď napríklad hovoríme o včeliach E, včelách. E, smernica hovorí, že členské štáty môžu vo svojich národných akčných plánoch zahrnúť e, opatrenia, respektíve môžu použiť opatrenia na notifikáciu susedov, ale mali by sme tam uviezť povinnosť. Mm, ďakujem. Periš na dve minúty. Pani predsednička, komisionár. Pred e, menej ako rokom sme debatovali o globálnej bezpečnosti potravín a že nie je dostatok potravín a teraz o menej než rok e, hovoríme dnes o tejto legislatíve a vlastne e, týmto chceme zredukovať e, výrobu e, potravín v Európskej únii. Musíme mať na pamäti, že ak nebudeme vyrábať potraviny v Európe, budeme si ich môcť zaplatiť, ale veľká časť sveta nebude, nebude schopná. Mali sme, čo sa týka zemiakov, dve najhoršie leta v severnej Európe Um, a keď e, ľudia v Európe nebudú jesť sebiaky, čo budú jesť? Budú jesť cestoviny, obilniny, ryžu. A mm, ryža sa chýba rozvojovým krajinám. Ehm, mnoho z týchto fungicídov a pesticídov, ak sa budú používať správne a s správnym obdobím vysadenia, tak s tým nie je problém a budeme môcť produkovať dobré potraviny. A pritom e, dovážame e, krajiny e, z krajín, kde sa tieto pesticídy používajú Čiže ak si uvedomíme skutočnosť, že v Európe potrebujeme vyrábať potraviny a síce bezpečne, ak zredukujeme chemikálie, to už robíme, musíme e, zabezpečiť, aby sa farmár e, vyškolili, aby používali správne tieto látky. Takže apelujem na vás, vypracujte, dajte vypracovať e, slušný, dobrý, dobrú štúdiu dopadov. Už pred dvoma rokmi sa k tomu pristúpilo a je čas na čase, aby sa znovu takéto, takáto dopadová štúdia vypracovala. Ďakujem. Máte niečo podľa rokovacieho programu, taktickú poznámku? Pán Stevenson mi dal svoje dve minúty, keďže tu nie je. Môžem využiť toto ako čas EPP? Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem prehnané tvrdenia e, sťažujú e, odlišiť fakty od e, fikcie v tejto náročnej rozprave. Skutočne je potrebné kontrolovať agrochemikálie. S tým všetci súhlasíme a pokiaľ sa nebudú používať udržateľným spôsobom, môžu byť e, škodlivé pre užívateľov aj pre životné prostredie, ale pokiaľ sa používajú udržateľným spôsobom, riziko je minimálne a pre spotrebiteľov nie je žiadne. E, tento e, návrh, e, ktorý vychádza z rizikového prístupu nie je predmetom našich obáv. Napríklad čistý alkohol to je riziko. Vieme, čo sa stane, keď pijete čistý alkohol, ale keď je dostatočne rozriedený na 4 alebo 12 vieme, že to riziko je minimálne. Čiže my si tu zamieňame dve rôzne veci. Hovorilo sa tu o hodnotení vplyvov, hovorilo sa o vedeckej definícii e, látok poškodzujúcich endokrinný systém, ale e, bude možné, aby odvetvie dostalo dostatok času na to, aby vyvinuli nové produkty a aby mali možnosť robiť potrebné investície do týchto oblastí. A pokiaľ ide o používanie prípravkov na ochranu rastlín, my e, nechceme, aby naši farmári e, touto legislatívou utrpeli. Myslím si, že v celku sa e, oproti pôvodnému návrhu však zaznamenali veľké zlepšenia a som nachylná ho podporiť. Ďakujem. Teraz v rámci Catch the Eye na minútu má slovo pán Burke, nech sa páči. to Ďakujem. Chcem zdôrazniť, že som už opakoval, že je potrebné zohľadniť všetkých aktérov. Ako zástupca vidieckej oblasti som dostal mnoho obáv od mojich voličov v mojom regióne. Je tu také vnímanie, že sa pripravujú e, také úpravy, e, ktoré vôbec nevychádzajú z reality. Myslím si, že členské štáty musia urobiť oveľa viac, pokiaľ ide o vysvetľovanie týchto otázok všetkým aktérom. Teda nesmú presúvať svoju zodpovednosť na byrokratov v Bruseli. Ide o členské štáty, ktoré musia tieto opatrenia implementovať. A sú to práve členské štáty, ktoré majú zdroje na tieto účely. Je dôležité, aby tí, ktorí produkujú potraviny v EÚ, aby to neboli nadmerne regulovaní v porovnaní so dodávkami zvonku. Každý jeden návrh musí byť vyvážený, dohľadňovať spotrebiteľov, životné prostredie a producentov a musíme zabezpečiť, aby boli v dispozícii správne informácie pre všetkých aktérov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani Rojtová, nech sa páči. Vážené kolegyne, kolegovia, ako lekárka citlivo vnímam, že našou povinnosťou voči spotrebiteľom je eliminovať také množstvo látky, ktoré je nebezpečné a síce na základe vedeckých poznatkov. Oceňujem, že spravodajcom sa podarilo nájsť vyvážené riešenie tak, aby motivoval e, sa motivoval priemysel vyrábať bezpečnejšie Mm, e, pesticídy. Ehm, sú iné podmienky v krajinách s veľkým podmením a musia to pochopiť e, južné krajiny. Komisia musí nekompromisne kontrolovať, aby také potraviny a kvety nám dovážané z mimo Európskej únie neboli e, ošetrené zakázanými pesticídami a fungicidami. Nejde len o rezidua v potravinách. Nesmieme dopustiť pre európskych polnohospodárom takúto nerovnú súťaž. Kritizuje sa, že Európska komisia nevykonala dopadovú štúdiu a preto nemôžeme občanom e, odpovedať na všetky obavy pochybnosti, e, ktoré sa vynávali v súvislosti s týmto návrhom. E, kolega Becen. Ďakujem, pani predsednička. SPP vykonala obrovskú škodu na britskom polnohospodárstve a spôsobila obrovské ekonomické náklady. E, mm, táto smernica by mohla zakázať až 15 pesticídov. Odhaduje sa, e, že e, by to znamenalo 20, 52 až 26 zníženie obilnín, ďalšie percenta pri E, zemiakoch a 25 až 70 mm, e, u e, zeleniny. Takže mm, toto sú mm, náklady, ktoré bude niekto musieť zaplatiť. Som zvedavý, či spravodajcia nám môžu poskytnúť identitu alebo meno jedinej osoby, ktorá zomrela následkom týchto pesticídov. Určite nie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 patrí do národnej kompetencie, hlavne pokiaľ ide o tie nárazníkové zóny. Podporujem teda tú stratégiu, ktorá hovorí o tom, že snaha musí vychádzať z členských štátov. Tiež sa teším aj z toho kompromisu, ktorý sa týka postrekov. Pokiaľ ide o uvádzanie pesticídov na trh, Mám pocit, že ten návrh ide správnou cestou, ide tam o náhradu takých prostriedkov, ktoré sú zdraviu škodlivé. Je tu však jeden veľký problém, pokiaľ ide o kontrolu látok dovážaných z tretín krajín. Myslím si, že systém založených na zónach nie je priateľný. Nemusíte byť odborník na to, aby ste sa hneď zľakli, keď si uvedomíte, že napríklad Maďarsko by spadalo do rovnakej eh, zóny ako Írsko, kde sú poveternostné podmienky úplne iné. Ďakujem. Teraz pán Rák, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcem hovoriť o téme, ktorá tu dnes ešte nepadla v tejto súvislosti. Na... Teraz tu teraz máme k dispozícii kompromis, podarilo sa nám to po dlhých rokovaniach, ale ako to vyzeralo cestou k tomuto kompromisu? Spomeňme si na tie celomesačné diskusie, boli tu obrovské námietky, jedna strana vyčítala niečo druhé a zase naopak. Toto všetko sa nám podarilo e, vyriešiť. E, Media o tom hovorili, e, hovorili o tom, takže spotrebitelia skrátka boli spochybnení boli teda celí na váškach a mali teda pocit, že Európa robí všetko nesprávnym spôsobom, že Európa nejde v prospech občanov, ale presne opačným smerom. Teraz môžeme hovoriť o kompromisnom riešení, ktoré je viac menej rozumné, je tento kompromis podporovaný z mnohých strán. No a čo teraz robia médiá? Nevenujú sa tomu. Ďakujem. A teraz máme na rade pána kolegu Sikierského po raz pierwszy tak szeroko i wnikliwie Vážený prítomný, toto je prvý raz, keď Európska komisia a Európsky parlament diskutuje o otázke spojené s bezpečnosťou eh, potravín. Našou úlohou je zabezpečiť, aby predpisy boli jasné, pochopiteľné a aby vychádzali z dosiahnutých poznatkov, najmä v takej citlivej oblasti, ako je produkcia potravín. Chcel by som upriamiť pozornosť na potrebu neprestajného monitorovania účinkov tohto nariadenia. My Predpokladáme, že toto nariadenie založené na vedeckých poznatkoch by malo zvýšiť dôveru spotrebiteľov. Kompromis zlepší verejné zdravie, ale zároveň zvýši výrobné náklady. Na to nesmieme zabúdať, keď hovoríme o finančných zdrojoch pre spoločnú poľnospodárskú politiku. Potrebujeme si overiť aj to, či dovážané potraviny splňajú tieto požiadavky požiadavky. E, my sme spolu s, naši, s ďalšími poslancami v tomto smere predložili pozmeňujúce návrhy. Pán Nikolson. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Musím povedať, že mám vážne obavy súvisiace s týmto návrhom. Uh, a e, s tým, čo bude znamenať pre budúcnosť nášho polnospodárstva. E, podporujem to, čo povedal pán Sturdy. Myslím si, že tieto pozmeňujúce návrhy v budúcnosti poskytnú tomuto odvetviu aspoň istú podporu. My potrebujeme novú legislatívu, ale musí byť dobrá a nechceme poškodiť e, produkcie. Potrebujeme silné posúdenie vplyvov, aby sme zistili, aká je skutočnosť a čo je potrebné potrebné. Je potrebné získať viac faktov a musíme vychádzať z takýchto faktov. Nemá zmysel, aby si Európa prijímala legislatívu, ktorá v končnom dôsledku povedie k poškodeniu jej biznisu a nie je žiaduce, aby sa uplatňoval dvojitý meter a aby sa dovážali výrobky, ktoré nesplňajú tieto požiadavky. Ďakujem. Äh, Teraz má slovo komisia. Pán komisár Dimas, nech sa páči. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí prevzali slovo v diskusii. Predovšetkým sa chceme poďakovať za konštruktívne príspevky. Na základe textu, ktorý sme odsúhlasili a kompromis úspešným kompromisom, ktorý sme dosiahli, členské štáty e, si vypracujú národné akčné plány, e, kde si stavia e, ciele. Tieto akčné plány budú slúžiť na to, aby členské štáty štáty mohli eh, vychádzať z problematických prípadov nasadzovania pesticídov a stanovovať obmedzenia týchto látok. Toto je dôležitý krok vpred. Odhliadnúc eh, od eh, ochrany zdravia európskych občanov a životného prostredia, tento mm, návrh bude mať aj pozitívne ekonomické dopady, hlavne čo sa týka strany výdajov. Mm, ale platí to aj pre zdravie, zdravotníctvo, systémy zdravotníctva a platí to aj e, pre menšie nasadzovanie pesticídov, čo bude mať pozitívny dopad. E, odhliadnúc od národných akčných plánov, je tento balík kompromisov štrukturovaný tak, že sa tu navrhujú aj ďalšie dôležité aspekty, napríklad princíp eh, predchádzania eh, škodám, potom eh, ochrana obyvateľov, ktoré sú v blízkosti týchto ploch, sa zlepší. Národné akčné plány môžu obsahovať aj e, ustanovenia týkajúce sa osôb, ktoré sú vystavované týmto látkam vo zvýšenej miere napríklad v súvislosti s prostrekovaním. E, Okrem toho platí to hlavne na oblasti, obývané oblasti, e, kde sa už nemá dovoliť používanie ostrekovania z lietadiel Ďalej budú zavedené certifikáty, povolenia. Potom sa spomínalo vzájomné uznávanie, to je dôležité. A ide o poskytovanie dostatočného množstva korektných informácií len e, niektoré e, kategórie malých farmárov sú vyňaté z určitých ustanovení. Čo sa týka postrekovania zo vzduchu, teda lietadlami, sme našli kompromis e, pre výnimky Ehm, pôjde tu o konanie v dvoch stupňoch. Poprvé sa ehm, vypracuje všeobecný plán pre postrekovanie, ktoré musia úrady schváliť. A potom ako druhý stupeň sme zaviedli ehm, predpisy, čo sa týka postupu postrekovania, čo treba predložiť. Komisia je spokojná ako prebiehajú rokovania a prijíma navrhnuté kompromisné riešenia. Ďakujem pani Vasiliu za komisiu. Ďakujem pani predsednička za túto veľmi plodnú účasť na tejto veľmi zaujímavej diskusii. Komisia pripisuje zvláštnu dôležitosť tejto téme, e, pretože ide o verejné zdravie. Prebiehali e, dlhé a zložité diskusie počas trialógu e, a spravodajkynia v tomto zohrala mimoriadne dôležitú angažovanú úlohu. Komisia podporila spoločné pozície a teraz môže podporiť e, návrh mm, mm, čo sa týka schvalovacích e, kritérií, čo sa týka tých látok, ktoré musia byť eliminované. Zlepšili sa tieto predpisy, zlepšili sa predpisy týkajúce sa spoločného uznávania, vzájomného uznávania a boli zavedené bez, všeobecne bezpečnejšie alternatívy. Chcela by som reagovať na niekoľko komentárov, ktoré tu zazneli. Čo sa týka e, e, odhadu komisie, len 4 látok, ktoré sú na trhu úplne zmiznú, pretože sú škodlivé pre endokrinologický systém. A len 2% preto, že sú mutagénne, toxické alebo karcinogénne. Celkový počet aktívnych látok, ktoré momentálne sú na trhu a ktoré môžu byť neschválené na základe nových predpisov, Očakávame, že toho e, bude menej ako 25 látok. Toto, je, e, toto naše hodnotenie e, bolo potvrdené s švedskou chemickou agentúrou a je tiež v súlade s revidovaným, revidovanou dopadovou štúdiou príslušného orgánu vo Veľkej Británii a e, látky, e, určité látky budú musieť mať obnovené e, licencie a povolenia. Priemysel bude mať dostatok času až do roku 2016, aby si mohli zadať alebo vyvojnúť iné bezpečnejšie látky. Chcela by som sa ešte dotknúť niektorých e, pripomienok, e, ktoré sa týkali dovážaných potravín. Chcem pripomenúť, e, že v roku 2008 mm, máme, od 2008 máme nariadenie, ktoré sa týka maximálnej hodnoty reziduí. Maximum rez, úroveň e, rezidiu týchto látok je na úrovni detekcie. Toto platí pre výrobu v EÚ, ale aj pre dovážané e, potraviny a krmivá. Je niekoľko dôvodov, prečo aktívna látka nemohla byť schválená v EÚ a mm, pre dôvod e, rizika pre spotrebiteľov. Takéto bolo len, takáto bola len jedna látka. Ostatné sa týkala ekologických aspektov. Za týchto okolností používanie pesticídov by nemohlo byť pre nás akceptovateľné, ak by Um, plodiny, um, ktoré, sú, um, uh, ktoré boli ošetrené týmito pesticídami, by znamenali uh, riziko pre zdravie uh, občanov EÚ. Tretie krajiny môžu požiadať o toleranciu dovozu, pokiaľ môžu preukázať a poskytnúť údaje o tom, že nevytvárajú riziko pre ľudské zdravie. A tieto kritériá boli eh, vyhodnotené EFSA a boli prijaté do eh, legislatívy EÚ. Mm, toto je, eh, dámy a páni, náš postoj v súvislosti s dovozom, dovážanými potravinami. A teraz späť k nariadeniu, ktoré dúfajme, že príjmeme mm, komisia si myslí, že konečný kompromis je vyvážený aj z hľadiska zdravia, ochrany e, životného e, prostredia a aj samotnej výroby pesticídov. E, čo sa týka dohoda, dohody z druhého čítania, je to veľmi dobré pre Európsky parlament a radu začať nový rok s perspektívou pre našich občanov, ktoré vlastne tvoria zlepšenie a pozitívny dopad na ich e, zdravie. E, špecifické opatrenia, ako napríklad e, bezpečnejšie potraviny sa stanú výsledkom. Dosiahli sme to všetci spoločne a ako, na, ako je to výborným výborným dôkazom toho, ako medziinstitucionálna spolupráca môže byť v prospech našich občanov. A teraz pani Klas, spravodajkynia na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Milé kolegyne, milí kolegovia, teraz máme k dispozícii najmodernejšiu analytiku, ktorá umožňuje zistiť aj najmenšie najmenšie detaily, ale otázka znie, ako využijeme tieto nové poznatky. Podľa mňa teraz potrebujeme naozaj objektívne hodnotenie ohrozenia, ktoré teda nájdú určitú rovnováhu medzi požiadavkami zdravia a životného prostredia a medzi samozrejme opodstatnenými e, potrebami e, nášho hospodárstva aj v celosvetovom meradle. Kolegyne, kolegovia, vy ste tieto otázky aj položili a podľa mňa ich komisia dostatočne nezodpovedala. Nepostačuje povedať, že vypadnú dve či štyri látky alebo dokopy 25 látok. Nie, my chceme naozaj skutočný hospodársky výpočet, taký, ktorý bude zohľadňovať nielen um, hospodárske kritéria, ale aj tie zdravotné. Tu nám zatiaľ chýba takéto hodnotenie a myslím si, že komisia teraz musí zhodnotiť dopady tejto novej legislatívy, tak aby sme my vedeli, aké dopady e, táto legislatíva mala. Toto všetko musíme naďalej pozorovať, pretože um, vedecký vývoj ide ďalej. Tento kompromis prináša nové smerovanie, pokiaľ ide o využívanie pesticídov v Európe. Ide tu o postupovanie na európskej úrovni. Chceme, aby členské štáty prijali cielené opatrenia, ktoré povedú k trvalúčateľnému využívaniu pesticídov. Ďakujem ako spravodajkyňa za podporu. Podarilo sa nám Vychádzali sme z rôznych východisiek, ale podarilo sa nám nájsť dobrý kompromis. Do nového roka si želám viac pozitívneho myslenia, pretože musíme povedať jednu vec, to mi zatiaľ chýbalo, teda to, že pesticídy nám zabezpečujú postačujúce zdravé potraviny, ako aj zdravé polnohospodárstvo v Európe. Ďakujem. Ďakujem pani Breyer, má teraz slovo na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca a ja sa chcem poďakovať za naozaj živú rozpravu. Chcem zdôrazniť ešte raz, na tom trvám. Ide tu o milník pre životné prostredie, pre ochranu spotrebiteľov a pre všetkých je to naozaj chvíľa slávy pre Európu, pretože Európa je v tom predbiehacom pruhu e, preberá naozaj taktovku, e, pretože vylúčenie rizikových pesticídov je naozaj celosvetovo nevydané a myslím si, že Európska únia môže byť na to pyšná. Teraz tým argumentom, ktoré sa tu v tejto rozprave viackrát ozývali, otázka dovozov vraj nie je vyriešená. To neplatí, táto otázka vyriešená je. Zákazom týchto vysoko nebezpečných látok, skrátka tieto dovozy budú v Európe nelegálne, teda je tu určitý dovoz, či už ide o ovocie alebo zeleninu, tak tento dovoz samozrejme musí splňať predpisy európskej legislatívy, hlavne pokiaľ ide o maximálnu úroveň reziduí ak e, sa nájdú určité sladky, určité pesticídy, ktoré sú zakázané v Európe, tak ten produkt je skrátka nelegálny. To znamená aj kostarický banán, a ktorý obsahuje karcinogénne látky, ktoré skrátka u nás sú zakázané. Aj takýto banán potom bude v Európskej únii nelegálny. Toto je jednoznačne takto objasnené v texte, v texte teda, že e, budeme zohľadňovať aj nariadenie o maximálnych úrovniach reziduí, takže naozaj nie je dôvod nejako tu šíriť paniku a strach. A ešte raz chcem poukázať na jednu vec. Pani komisárka to už zdôraznila. Keď e, si uvedomíme, že v prvej štúdii PSD bolo uvedené, že 80 pesticidov vymizne z trhu. Toto číslo sme medzičasom v značnej miere znížili. Bohužiaľ, ste však nepoukázali ani len slovičkom na korektúru tejto prvej štúdie. Takže prosím, ukončite e, túto paniku, naozaj umožnite nám oslaviť tento úspech ktorý bude v prospech všetkých občanov Európy. Rašničke vypadol mikrofón. Uh, Madame McGuinness, vous avez uh, une motion d'ordre? Pani McGuinness, niečo v rokovaciemu poriadku? Mám pocit, že ľudia hovoria, ale nepočúvajú. Ja som si vypočula to, čo povedal komisár, ale myslím si, že sa to minulo účinkom a to isté platí pre slova pani spravodajkyne. Európsky farmári nebudú môcť používať niektoré konkrétne látky, zatiaľ čo ich konkurenti mimo Európy ich budú môcť používať. My nenájdeme tie reziduá v dovážaných potravinách. My hovoríme o nevýhodách pre európskych producentov. Možno by sme skutočne mali hovoriť o reálnom svete namiesto o týchto vágnych ideách, ktoré tu v súčasnosti zaznievajú. Ďakujem. La discussion commune. Spoločná rozprava e, sa e, skončila. My nechceme znova otvárať rozpravu. To by malo byť jasné. Pani Brajer, máte 30 sekúnd. 30 sekúnd. Ďakujem, ja som e, to vysvetlila a takisto komisárka veľmi dobre vysvetlila situácia. Ak ste to nepočuli alebo ste to nechceli počuť, e, my sme ten problém vyriešili, ale nie je to v súlade s vašou kampaňou proti tomuto nariadeniu. A v tom prípade ja nemôžem niečo robiť. ale musím znova povedať, že ide o, bezpeč, nariadenie, ktoré zabezpečuje bezpečnú úroveň reziduí. Problém je vyriešený. V Európe nie je možné predávať taký produkt, ktorý by nebol možný predávať, keď bol vyrábaný v EÚ. Ďakujem, ale prosím vás, ak chcete, aby ste pokračovali e, v diskusii mimo tejto miestnosti, zajtra budeme hlasovať týmto uzatváram eh, diskusiu, rozpravu. Teraz budeme hovoriť o akčnom pláne o premeskú mobilitu. Pán Kosta, autor, eh, bude, dostane teraz 5 minút. Hej, si vous Okay. Pani predsednička. Pani komisárka. Vaša komisia viackrát hovorila, že uverejní akčný plán pre mobilitu.